witam państwa będę miał zaszczyt prowadzić no kolegyne kolegovia mám teraz e, tú čest viesť e, zasadnutie počas e, vysvetlenia hlasovania. Počali, počkali sme si chvíľu, aby tých, ktorí to zaujíma, tu ostali a tí, ktorí dnes mohli odísť. A ja by som chcel vyzvať všetkých, ktorí tu zostali a chceli tu sa ešte ďalej rozprávať, aby pokračovali mimo miestnosti. No a začíname. A ako prvý dostáva slovo, alebo ako prvá je správa Jose Manuel Fernandesa a Udo Buman, správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície. Piati poslanci požiadali o vysvetlenie hlasovania. Ako prvý pán Nekov zo skupiny SAD na jednu minútu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európsky fond pre strategické investície teraz už funguje dva roky ale ešte stále cítime veľké rozdiely medzi východom a západom. E, v júli 2016 podpora pre 15 členských štátov